Okay. I will speak in Spanish. Please use your headphones. Dobre, budem hovoriť po španielsky, prosím, nasadte si sluchadlá. Bueno, empezamos la, la sesión con la presentación del informe. Takže poďme na popoludnejšiu časť našej schôdze, prezentácia správy. Uh, z EED za rok 2017. Je tu s nami pán Jiži Povianovský. Som veľmi rád, že vás môžem privítať na schôdzi výboru pre zahraničné veci. Európsky inštitút pre demokraciu plne funguje od roku 2013 a za tieto 4 roky bol veľmi aktívny. Takže pomáha Únii v prípadoch kde sme nemohli uplatniť financovanie. E, je to veľmi vplyvný a rešpektovaný e, nástroj alebo organizácia na podporu e, demokracie. Je to stále nezávislá nadácia podľa belgického práva, aj keď je to spoločná iniciatíva EÚ a jej inštitúcií. A dokáže veľmi rýchlo e, zareagovať e, v priebehu dvoch dní, dokáže poskytnúť e, finančné prostriedky. Má teda tento nástroj od roku 2015 podporil na celom svete píše 30, alebo takmer 380 iniciatív. E, ide to ďalej než do nášho najbližšieho susedstva. Je tam Stredná Ázia, Rusko, Sahel, e, krajiny Perského zálivu. Okrem toho, koncom roku 2017 predstavenstvo EED schválilo e, rozšírenie aktivít aj na oblasti Západného Balkánu. Takže dávam slovo pánovi Pomianovskému. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pán predseda, že umožňujete túto prezentáciu. Ďakujem Európskemu parlamentu za eh, to, že máme možnosť prezentovať náš fond. Je to veľmi dôležité mať tú možnosť každoročne, pretože nám to umožňuje eh, aktuálne informovať Európsky parlament o našich aktivitách. A je to tiež veľmi dôležité, ako sa ukázalo počas predchádzajúcich prezentácií, na získanie podpory mnohých členských štátov. E, vzťah medzi našim fondom a Európskym parlamentom e, je tiež konsolidovaný e, riadiacim mechanizmom, pretože deviatí členovia EP sedia u nás v dozornej rade, čiže Európsky parlament má svoje zastúpenie neustále v práci fondu a rozhodujú, spolu rozhodujú o prioritách a e, teda už každý 6 mesiacov dostávajú veľmi podrobnú správu o aktivitách nadácie. minulý rok bol žiaľ opäť veľmi turbulentný. E, pre demokraciu mnohé spoločnosti sa ocitali pred veľkými výzvami z prebiehajúcich konfliktov. E, bol tu tiež toxický narratív súvisiaci s ekonomickými nerovnosťami e, demokracia sa zdá byť ohrozená aj v blízkosti, teda v našom susedstve, kde je väčšina našich aktivít e, zacielená. Prináša to výzvy, ale ukazuje to aj rastúcu, e, rastúci význam našej podpory a nášho hodnotového prístupu k medzinárodnej spolupráci. Na základe toho všetkého som veľmi hrdý, že môžem predstaviť našu výročnú správu za rok 2017, podpora ľudí, ktorí sa snažia o demokraciu. Je konkrétny názov. Dúfam, že ste si tú mm, správu našli. Máte ju aj elektronicky, aj v tlačenej verzii k dispozícii. Ako hovorí už ten názov, podpora ľuďom snažiacim sa o demokraciu, chcel by som naozaj vyzvihnúť že ľudia sú v centre našej pozornosti. Podporujeme stovky jednotlivcov a skupín, z ktorých mnohí na seba berú veľké riziko, aby presadzovali demokratické hodnoty. Rok 2017 bol opäť rokom konsolidácie našej pozície Bol to štvrtý kalendárny rok nášho fungovania, ako ste už počuli na úvod. Formálne fungujeme od roku 2013 a rozhodnutie o vytvorení nadácie bolo prijaté v roku 2011. Počas tohto obdobia nadácia ďalej e, konsolidovala svoju pozíciu ako dôveryhodný mm, podporovateľ demokracie. Za, minulé roky, za minulý rok sme podporili viac než 160 iniciatív e, pro demokratických aktivistov, v susediacich krajinách EÚ. Naďalej sme sa zameriavali na poskytovanie grantov najrelevantnejším aktivistom v susedstve a aj ďalej, reagujúc na lokálny, lokálny e, kontext, čím sme preukázali našu pridanú hodnotu a komplementaritu v oblasti podpory demokracie. Je veľmi dôležité pochopiť, že nadácia nie je jediným nástrojom, ktorý je k dispozícii tak v bilaterálnych programoch členských štátov, ako aj v E, Európska únia má svoj vlastný e, nástroj na podporu demokracie a ľudských práv, takže my nakladáme maximálne úsilie na to, aby sme zabezpečili, že my budeme vlastne akýmsi doplnkom, že premostíme možno tie medzery, dáme tú ďalšiu podporu, ktorá sa nedá poskytnúť iným spôsobom. Na konci roku 2017 e, Rada guvernérov nadácie schválila rozšírenie pro pre um, činnosti na uh, oblasť Západného Balkánu, takže môžeme zareagovať na žiadosti o podporu, ktoré sa budú uh, vzťahovať na tri hlavné oblasti. Občianská spoločnosť, nezávislé média a politický aktivizmus, najmä mladí politickí aktivisti. Tak ako pri existujúcej podpore, aj tu sa EED zamerá na to, aby poskytol aby poskytla pridanú hodnotu a komplementárnu podporu uh, hájení demokracie, čo súvisí samozrejme s procesom prístupu krajín Západného Balkánu. Za posledné tri mesiace som mal príležitosť navštíviť štyri hlavné mestá na Západnom Balkáne a táto iniciatíva pokračuje. Už teraz máme veľmi zaujímavú energickú reakciu od budúcich príjimateľov grantov. Rozhodnutie bolo prijaté iba v decembri minulého roku. Dá sa širšie povedať, že cítime rastúce povedomie v našej práci, o našej práci zo strany relevantných aktivistov, teda povedomie o tom, ako fungujeme a ako ich nadácia môže podporiť. Takže prijímame o mnoho viac e, zacelených e, žiadostí, veľmi upresnené potreby, ktoré riešia konkrétne modely fungovania Máme tiež pocit, že pochopenie a podpora EED eh, e v Bruseli a v členských štátoch, v hlavných mestách členských štát rastie, eh, tak pokiaľ ide o komplementárnu úlohu EED popri EÚ a členských eh, štátoch, ako aj pokiaľ ide o potrebu dať EED politickú podporu a slobodu, aby mohla pracovať trošku iným spôsobom. 23 európskych krajín, ktoré sú členskými štátmi Rady guvernérov a takisto Kanada prispeli k programu, teda k programu programovom rozpočtu nadácie Európska komisia e, tiež dáva e, ročný grant, čím sa zabezpečuje silná kapacita a inštitucionálna stabilita nadácie. Avšak e, pretrvávajúca podpora fundraisingu je kľúčom k tomu, aby mala nadácia dlhodobú stabilitu a aby zamerala svoje úsilie na podporu prodemokratických aktivistov. Počítame s podporou parlamentu v tejto súvislosti v tomto ohľade. Najmä Eh, z vašich hlavných miest eh, a vy sa samozrejme môžete aj osobne vyjadriť eh, v jednotlivých hlavných mestách. Výročná správa, ktorú pred sebou máte, poskytuje prehľad rôznych politických prostredí, v ktorých fungujeme od prechodných reštriktívnych prostredí až po autoritárne režimy a situácie konfliktu. Vyzerá to, že každý z týchto kontextov dáva vhliadnúť do príkladov reakcie nadácie na konkrétne eh, situácie vzhľadom na rôznorodosť regiónov, v ktorých pracujeme od Blízkeho východu, Strednú Afriku, východné partnerstvo a tak ďalej. Nadácia má veľmi flexibilný, nekonečný prístup, ktorý je prispôsobený potrebám v teréne. Investujeme do transformujúcich myšlienok a do ľudí, ktorí za nimi stoja. Naša pridaná hodnota je v tej kapacite, že dokážeme fungovať v ťažkých, často nebezpečených prostrediach, ktoré sú nedostupné pre mnohých iných donorov. Ako sa už dnes spomenulo, je tam dva dní reakcia na e, potrebu. E, mali sme jeden takýto prípad, ďakujem teda za dôveru, ale netreba to preceňovať. Priemerne e, to trvá 2 až 3 týždne, kým môžeme poskytnúť takúto núdzovú podporu. Štandardne je to 12 až 15 týždňov od podania žiadosti po e, teda e, súhlas s poskytnutím podpory. Prostredníctvom podpory sa snažíme posilniť kapacitu občanov a posilniť nezávislé hlasy. Niekoľko e, z týchto hlasov rozpovedáva svoje príbehy cez osobné narratívy, ktoré sú v tej správe uvedené E, cez svoje príbehy. Chceli sme tam dať tú, perso- tú osobnú dimenziu, pretože to naozaj zachytáva tie reálne situácie, ktoré existujú v jednotlivých kontextoch a koľko sa dá dosiahnuť jednoduchou kombináciou mm, malou, malej podpory takých organizácií, ako je naša a e, silnej vôle ľudí v teréne. Kontext a realita sa možno odlišujú, ale presvedčenie, ktoré zdieľajú všetci aktivisti a podporujúce organizácie, je, že silná demokracia je najlepší spôsob, ako chrániť ľudské práva, ako zabezpečiť udržateľný blahobyt. Aktivisti naozaj eh, vkladajú život do boja proti autoritárnym režimom, často sú eh, obeťami pošpinujúcich kampaní, ktoré ich majú umlčať alebo potlačiť ich aktivizmus. Napríklad v správe nájdete e, príbeh Dimitra Bulaka, ktorý je zvoleným e, úradníkom v Charkove na východe Ukrajiny, e, ktorý teda odhaluje korupčné praktiky v špeciálnom centre boja proti korupcii. Ale zdá sa, že jeho práca nevyhovuje všetkým. V auguste 2017 bol Bulakov predmetom útoku Ehm, veľmi ho zbyli na ceste do práce a páchatelia sa nenašli. Prípady ako je tento ukazujú, že ohrozenie života týchto aktivistov ehm, ehm, tu je v štátoch, ktoré nie sú právne štáty, ale štáty strachu. Videli sme napríklad aj v Egypte prominentných ľudskoprávnych aktivistov, ktorí boli zatknutí mm, na základe vymyslených obvinených, obvinení možno ani neviete alebo neuveríte, že právnik, ktorý prišiel na policajnú stanicu, aby hajil týchto aktivistov, aj ten právnik bol zatknutý a ten zoznam eh, pokračuje. Ale Žiadny počet hrozieb, ohrození alebo násilia nedokáže odradiť týchto statočných ľudí. V krajinách ako je Azerbajdžan, Bielorusko, Egypt, e, Rusko, kde priestor pre občanských a e, politických aktivistov veľmi obmedzený, tam EED poskytuje e, zásadnú podporu takýmto skupinám prodemokratickým, aby mohli pokračovať vo svojom boji napriek ťažkému politickému a právnemu prostrediu. V, konflikt zón, v konfliktných zónach je EED odhodlaná Ehm, postaviť sa za to, aby neboli zanedbávané aj ehm, ľudské práva, napríklad v Sýrii. Stále sa prispôsobujeme meniacemu kontextu, meniacim sa potrebám, ktorých musia stať aktívni, chceme im pomôcť, aby zohrávali aktívnu lohu aj v budúcnosti, ehm, pričom im bude, teda budú tam vštepovať princípy právneho štátu a demokracie. EED tiež podporuje uh, sírskej iniciatívy v oblasti vzdelávania, kultúry e, pre sírske e, komunity, ktoré sú v Libanone, ale aj inde. Minulý týždeň som sa vrátil z Libanonu, kde som mal tú čest stretnúť sa s niekoľkými príjimateľmi grantu EED, ktorí pracujú v, celej rade, v celom rade oblastí Eh, sú tam občianské eh, aktivity, projekty pre malých, mladých utečencov a tak ďalej. Napríklad sme boli v Tripolise, kde je veľmi zraniteľná situácia, je tam ekonomická eh, kríza, masový príliv utečencov, čo len prehlbuje problémy, ale je tam vytvorený taký, také centrum sociálnej e, komunity, ktorý, ktoré poskytuje e, možnosti e, pre mladých sírskych utečencov. Dlhodobý cieľ je, aby tu bolo skutočne také občianské bolcovstvo v týchto komunitách v Libanone a dúfame, že si získajú zručnosti a skúsenosti, aby jedného dňa boli úspešní a užitoční, aby sa mohli vrátiť do mierovej Sýrie som veľmi inšpirovaný kreativitou a odhodlaním všetkých týchto partnerov EED s ktorými sme sa stretli, bolo trošku znepokojujúce eh, uvedomiť si rastúce právne a finančné výzvy pre ľudí eh, tam. Eh, ohrozuje to úsilie vybudovať demokraciu. Dôležitou oblasťou, kde EED zohráva rolu ako dôležitá grantová organizácia je podpora nezávislých médií. Správa tiež hĺbkovo skúma významnú podporu EED nezávislým médiám, v oboch regiónoch, teda v krajinách východného partnerstva Rusko a na Blízkom východe a Severnej Afrike. slobody, obmedzenia slobody tláče sú veľkou výzvou v tomto regióne. Asi tretina iniciatív, ktoré nadácia podporuje, súvisia s médiami. Snažíme sa realizovať zdroje a dať zdroje tam, kde môžu mať najväčší dopad a kde premostia e, to, čo nedokážu poskytnúť ostatní donory. Chceme mať nezávislé, dôveryhodné a kvalitné médiá. Takisto sme investovali do inovatívnej práce, aby sme prispeli k e, potlačeniu ruských dezinformácií v krajinách východného partnerstva. A som veľmi hrdý, že môžem povedať, že iba pred dvomi týždňami sme spustili nový fond e, na kreatívny obsah. Tento fond bude poskytovať granty nezávislým ruskojazyčným médiám. E, tento teda nadácia um, prevzala tú úvodnú fázu a teraz už uh, je tam mnoho donorov, ktorí to ďalej financujú. Cieľom je dosiahnuť pluralitu a vyváženosť v nezávislom ruskom mediálnom priestore. Bol to naozaj veľmi drhý uh, príbeh, ktorý začal v roku 2015 prvou správou uh, boli tam odporúčané viaceré iniciatívy, aby sa vlastne potlačilo úsilie ruskej propagandy v tomto regióne. Mm, aby som to zrezumoval, toto sú jas, veľmi jasne náročné časy pre demokraciu. Výzva voči demokracie je väčšia než kedykoľvek eh, od druhej svetovej eh, vojny. Eh, sú, je tu kremelská informačná vojna, sú tu všelijaké hoxy a tak ďalej. Propaguje sa narratív, že západné demokracie sú tak skorumpované a nedemokratické ako vlastný propagandistický systém v Rúsku. Nie sú nejaké rieš- rýchle riešenia, zmeny sa neudejú z večera do rána, ale nadácia významne prispieva k mene, meniacemu sa prostrediu v našej každodennej práci. Máme tu čest pracovať s aktivistami, ktorí chápu e, rozdiel, e, keď žijete v demokracii a sú ochotní obetovať sa, aby ich spoločnosť bola demokratickejšia. A my budeme naďalej odhodlaní, že budeme presvedčení, že máme povinnosť prispieť a pomôcť ľuďom, ktorí bojujú za ideály demokracie. Dúfam, že si s potešením prečítate aj tie pozbudivé príbohy, ktoré máme v našej správe. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa na zodpovedanie otázok, ktoré budete mať. Ďakujem. Muchas gracias. Empezamos con el turno de debate. Eh, My pekne ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Čip. Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som sa poďakovať e, riaditeľovi za túto poslednú výročnú správu týkajúcu sa Európskej nadácie pre demokraciu. Táto nadácia dnes už vlastne funguje 5 rokov. A som nadšený tým, že sa nám naozaj podarilo ju postaviť na nohy. Pôvodne to bola polská iniciatíva, a nie sú to len členské štáty EÚ, ale aj Kanada sa zúčastňuje e, práce tejto Európskej nadácie pre demokraciu. Kanada je zaangažovaná do financovania istých iniciatív vo východnom susedstve EÚ a v južnej e, oblasti Stredozemného mora. Samozrejme, že tam je istá rovnováha a e, zachovávaná. Napriek tomu samozrejme, že toto sú e, oblasti, ktoré momentálne čelia veľmi veľkým výzvam. Európska nadácia pre demokraciu je naozaj schopná veľmi rýchlo reagovať e, na rôzne udalosti, na rozdiel od finančných nástrojov EÚ, pretože tie bohužiaľ eh, vždy to trvá ďaleko dlhšie, kým je možné naozaj tieto eh, nástroje využívať. Nadácia pre demokraciu naozaj pomáha eh, občianskej spoločnosti priamo v teréne. A to je vlastne súčasťou dôvodu, prečo má vlastne takú dobrú povesť. Takže to je naozaj vynikajúci úspech a ja vám k nemu gratulujem. Európska nadácia pre demokraciu e, mala minulý rok predlžený mandát. To znamená, že e, sa rozšíril tento mandát aj na oblasti západného Balkánu, čo je veľmi dôležité z hľadiska asociačného procesu a procesu príjmania nových členov. Mnohé krajiny mnohí ľudia, ktorí žijú v týchto krajinách, ktorí sa tešia na to, že sa pridajú k Európskej únii, majú samozrejme veľmi veľa otázok a nie vždy je možné odpovedať na tieto otázky prostredníctvom oficiálnych kanálov. Takže práve z toho dôvodu sme veľmi šťastní, že vás máme a ďakujeme vám týmto za vašu prácu. Mohli by ste nám povedať niečo o finančnom postavení Európskej nadácie pre demokraciu? A mohli by ste nám povedať niečo e, v nadväznosti na e, také študijné pobyty expertov e, z členských štátov v týchto krajinách. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán Savičus. Prepačte, pán Fortiga sa hlásil o slovo pred vami. Pán, pani Fortiga, pani Fortiga, ale ja to nevidím ako problém. Samozrejme, vážený pán e, veľvyslanec, chcel by, chcela by som sa poďakovať za túto prezentáciu výročnej správy, tak ako to býva zvykom. Chcem vám poďakovať samozrejme za to, že ste si že ste vynaložili toto úsilie prezentovať túto, uh, nada, túto výročnú správu nadácie pred uh, EFETom. A samozrejme, že môžeme ťažiť z uh, expertízy, ktorú zozbierala vlastne táto Európska nadácia pre demokraciu. A preto by som sa chcela veľmi úprimne poďakovať vám a práve tak aj vašim spolupracovníkom, za túto schopnosť naozaj istú inventúru urobiť, pokiaľ ide o tieto skúsenosti. Naozaj som veľmi rada, že ste vypracovali takéto hodnotenie v rámci výročnej správy, pokiaľ ide aj o strategické záležitosti v rámci EÚ a, člen, a, a veci, ktoré sa týkajú európskych teda členských štátov EÚ. Chcela by som vám zložiť kompliment, pokiaľ ide o vašu schopnosť takýmto spôsobom fungovať a operovať vo veľmi sa rýchlo meniacom prostredí. Samozrejme, že niektoré z týchto činností a aktivít sú zamerané, tak povediať, na nové úlohy a samozrejme, že sa zameriavate aj na západný Balkán. To je nevyhnutné, je to potrebné, aby sme to všetci podporovali. Ale práve tak e, máte aj schopnosť e, sledovať veľmi rýchle zmeny a nájsť nové spôsoby a nové metódy takej takéhoto, takéhoto e, fungovania. S veľmi veľkým záujmom e, som si prečítala veci, ktoré sa týkajú tejto platformy, ktorá zdieľa obsah, respektíve celý rôzny, e, rôznu škálu nezávislých médií. A myslím si, že toto sa dá využiť istým spôsobom aj v iných oblastiach nášho záujmu a Práve tak e, samozrejme je potrebné brať do úvahy aj strategické zámery EÚ. Moja otázka sa týka finančnej stability po Brexite. To znamená, aký je váš názor na túto situáciu. Viac menej viem, aká je súčasná situácia, ale Prosím, buďte takí láskaví a rozšírte to prípadne aj na ďalší možný vývoj. A keby ste ešte mohli hovoriť aj o vašich plánoch, pokiaľ ide o rozšírenie e, vašej práce na e, médiá, ktoré e, používajú ako jazyk ruštinu a aká je vlastne efektívnosť, účinnosť takéhoto druhu činnosti. Máte to nejakým spôsobom zhodnotené? Veľmi pekne ďakujeme. Takže teraz naozaj máte e, samozrejme vy slovo. Vy ste vlastne um, istým spôsobom odsunuli môj prejav, takže ja by som chcel pogratulovať, pogratulovať vám a Elmarovi Brokovi, pretože toto je naozaj o vás. Samozrejme, že pán Brok je vedúcim eh, predstavenstva, ktoré eh, vedie vlastne túto veľmi dôležitú inštitúciu. Samozrejme, že nemôžete sa stiažovať na nedostatok eh, dopytu zo strany trhu. A vaša činnosť naozaj zaberá vlastne jednu z tých najdôležitejších úloh, pokiaľ ide o ľudské práva, demokraciu a tak ďalej. Snažíte sa skutočne aspoň iniciovať isté kroky, isté procesy, ktoré sú veľmi potrebné a to sú procesy rôzneho druhu. Vašou výhodou, vaša pozícia je veľmi výhodná, pretože naozaj ste flexibilní a e, veľmi krátky je vlastne reakčný čas z vašej strany to znamená, že ste schopní veľmi rýchlo podporovať istú spoluprácu, rôzne činnosti, rô... na toto ča... samozrejme čakajú aj rôzne mimovládne organizácie. A som presvedčený, že v budúcom roku a v ďalších rokoch e, naozaj budeme svedkami e, mnohých e, veľmi dobrých a ďaleko väčších výsledkov. Je to veľmi dôležité podporovať e, isté aktivity, dať šancu v podstate týmto ľuďom, aby, tak povediať, sa zviditeľnili. A som presvedčený, a o tom nie je pochybnosti, že sú medzi nimi aj ďalší laureáti na Sachorovú cenu. A práve preto, keď ich dnes budeme podporovať, pravdepodobne uvidíme ďaleko odlišné e, kvalitatívne výsledky už zajtra ale priamo by som chcel povedať, vy ste rozšírili svoju činnosť na Západný Balkán, čo je naozaj potrebné. A prajem vám eh, v tomto veľa šťastia a rozšírili ste to aj na Turecko. Mohli by ste špecificky hovoriť o Turecku, pretože pokiaľ ide o tento výbor, my samozrejme dosť veľa času trávime práve tým, že diskutujeme o rôznych aspektoch uh, E, týkajúcich sa Turecka. To znamená, že ako sa vy pozeráte na tento pokrok dosiahnutý zo strany Turecka a aký podľa vás by mohol byť ďalší krok, pokiaľ ide o činnosť, ktorú rozvíjate, samozrejme v spolupráci s ostatnými viac ako 20 členskými štátmi. Ďakujem veľmi pekne. Dávam slovo pánovi Meserovi. Veľmi pekne Meseričovi. Pán veľvyslanec, ďakujem vám za to, že ste prišli. Aj mňa to teší. Dovolte mi, aby som začal vyhlásením, ktoré je celkom zjavné. Ale vy a nadácia naozaj nemáte nedostatok raison d'être, to znamená dôvodu, prečo by ste existovali. A keď sa na toto pozeráme vo všeobecnosti, budeme túto organizáciu potrebovať e, počas značne e, dlhého obdobia. Niekedy to nie sú dobré správy, ale dobrými správami e, je to, že naozaj vynikajúco pracujete. Celá táto práca je z vašej strany veľmi flexibilná a ste schopní zabezpečiť financovanie. A toto samozrejme značne závisí od dostatočných zdrojov aj pokiaľ ide o také dlhodobejšie financovanie, <clears throat> podarilo sa vám vlastne takéto zdroje zabezpečiť. Samozrejme, že vítame rozšírenie na Západný Balkán, pretože to vlastne Európsky parlament jednomyselne schválil, že je to naozaj nevyhnutné, ale musíme zabezpečiť, aby boli aj adekvát, platné e, zdroje k dispozícii na to, aby táto organizácia mohla patrične fungovať. A tým pádom sa dostávam vám k takej polovičnej otázke a k polovičnému pozorovaniu. Veľmi ľutujeme, že sú veľmi dôležité členské štáty, ktoré ešte stále vlastne nedávajú nejaké príspevky Európskej nadácii pre demokraciu. A takisto mi je veľmi ľúto, že tu nemáme e, člen, e, kolegov práve z týchto členských štátov, z Francúzska, z Portugalska. Hádam by nám vedeli objasniť, že prečo vlastne ich vlády e, takéto príspevky nedávajú. A, a pokiaľ ide o tú východnú časť EÚ, chcel by som zdôrazniť, že ak chceme mať nejakú rovnováhu aspoň približnú rovnováhu v nadväznosti na juh a východ a prácu tejto Európskej nadácie. Naozaj potrebujeme zdroje z týchto členských štátov. A práve z tých členských štátov, ktorí by o toto mali mať záujem. Takže prosím, ak máte nejaké um, dôkazy o tom, čo sa vlastne teraz deje, uh, myslím si, že aj ja, aj moji kolegovia z AFETu by sme o tom radi niečo počuli. Sme samozrejme veľmi radi, že sa takýmto spôsobom rozšírila vaša práca aj na média a na projekty, ktoré sa snažia zabraňovať korupcii. Sme presvedčení, že toto môže naozaj byť veľmi e, dôležitým a rozhodujúcim, pokiaľ ide o takéto represívne režimy, pretože e, vlastne takáto pomoc e, z vašej strany smeruje práve k do takýchto krajín, o ktorých sa vie, že sú tam represívne režimy. A samozrejme, že toto sú prípady mnohé, ktoré vlastne rezonujú zo v rámci spoločnosti a mohlo by nám to vlastne poskytnúť isté možnosti naozaj vybudovať veľmi silnú občianskú spoločnosť práve v týchto oblastiach. A chcel by som samozrejme zdôrazniť, že je veľmi, veľmi dôležité, všetko to, čo robíte. Takže vám veľmi pekne ďakujem, veľmi pekne ďakujeme. Pán uh, kolega Men- Venta, ja by som sa tiež chcel poďakovať pánovi veľvyslancovi a uh, som veľmi rád, že sa to rozšírilo na východné a južné susedstvo a naozaj vlastne nám to umožňuje takto sa dostať aj k neformálnym skupinám, ktoré by za normálnych okolnosti nemali vlastne e, právo, nemali by vlastne možnosť získavať takéto financie. Rok 2018, tak ako sa to už častokrát odznelo, bude pravdepodobne dosť ťažký a dúfame, že miestní partnery naozaj budú naďalej e, podporovať E, takýmto spôsobom e, demokraciu. Moja otázka je zameraná na e, udržateľnosť a na tie projekty, ktoré podporuje EÚ. Ja si naozaj myslím, že je to veľmi dôležité, pokiaľ ide o dlhodobú podporu demokracie. Mohli by ste nám dať isté informácie o tých iniciatívach, ktoré keď dostali v podstate také takúto finančnú pomoc zo strany Európskej nadácie pre demokraciu, ktoré sa neskôr stali vlastne e, seba financovateľné a udržateľné. Naša kolegyňa pani Harms, e, ďakujem veľmi pekne za seba aj za nás všetkých. Ja si naozaj veľmi cením um, túto činnosť Európskej nadácie, pretože si myslím, že je to jedna z najlepších vecí, ktoré sme vytvorili vďaka pánovi Búzekovi, pretože to bola iniciatíva, ktorá vyšla z jeho strany. Ja by som sa vás chcela opýtať a využiť by som chcela túto možnosť, e, ktorú nám poskytuje toto dnešné zasadnutie. Ja by som naozaj chcela vedieť, nasledovné v tomto kontexte sa EÚ môže stretávať s ruskou propagandou? V nadväznosti na ten posledný vývoj sme samozrejme súhlasili so správou Anne Fatigy, ktorá e, bola vypracovaná pred istým časom. A tam sa hovorí o tom, že založenie, respektíve etablovanie sa nezávislých médií a umožnenie nezávislej e, novinárskej činnosti, že to by vlastne malo byť cieľom Malo by to byť niečo, čo by sme podporova- mali podporovať. A ja som svedkom toho, že hlavne vo východných krajinách a v partnerských krajinách novinári, hlavne nezávislí novinári, e, čelia nielen politickému tlaku, ale stretávajú sa s nemožnosťou prežiť na základe toho, čo robia čo samozrejme si my mimoriadne ceníme práve vtedy, keď máme možnosť sa s nimi stretnúť. Ale oni z našej e, strany samozrejme e, sa stretávajú s požiadavkou, že by e, v podstate bolo možné na základe našich požiadaviek dostať v podstate takúto krátkodobú podporu na to, aby postupne sa stali vlastne Mm, udržateľnými, ale z mojej eh, hľadiska ja si naozaj myslím, že je to veľmi nepravdepodobné, že by skutočne mohli byť eh, udržateľnými zo svojej strany neskôr. Takže chcela by som eh, dostať odpoveď z vašej strany. Ako vlastne takejto propagande čeliť? Ja by som naozaj mala takú radu, že by bolo dobre kvalitnú novinárskú činnosť podporovať a podporovať nezávislé médiá a novinárov. Veľmi pekne ďakujeme. Teraz by som chcel dať slovo pánovi Brokovi. Veľmi pekne ďakujem. Dovolte mi niekoľko poznámok. Vidíte, že táto inštitúcia funguje už niekoľko rokov a prirodzene, že ešte stále dá sa povedať, že je čiastočne vo výstavbe, ale chcel by som povedať a chcel by som povedať aj spolupracujúcim, že naozaj za veľmi ťažkých okolností sa zrodila a práve preto e, som veľmi rád tomu, že e, sedím e, na čele tejto Um, rady guvernérov, ktorá riadi túto nadáciu a samozrejme, že sme si vedomi toho, že oficiálne v podstate nie je ľahké fungovať, pretože komisia samozrejme uh, hovorí o tom, že je možné, že to bude ťažšie v podstate získavať takéto zdroje a, a práve z, pre, z toho dôvodu v podstate uh, istým spôsobom nie sme, eh, tak povediať, v reflektorov. A ja si osobne myslím, že by inštitúcie európske spravili chybu, lebo je veľmi dôležité konkrétne eh, pomáhať, aj keď eh, malým dielom, ale pomáhať tým, ktorí to majú ťažké, hlavne v tých krajinách, kde v podstate nie je právny štát a nie je demokracia. A preto samozrejme musíme presúvať e, našu činnosť aj na Západný Balkán a aj na diktatúry, e, ktoré e, v podstate potlačajú takúto prácu. A naozaj považujem za veľmi správne to, čo ste hovorili, že je veľmi dôležité tieto veci dopredu plánovať. A práve z toho dôvodu sa snažíme o to, aby sa to aby to bolo možné naozaj umožňovať. Európska nadácia e, pre demokraciu vlastne žije e, z ročných príspevkov zo strany Európskej komisie a zo strany členských štátov aj nečlenských štátov. Ale samozrejme, že toto nie je nejaké permanentné podpora, to znamená, že sa to z roku na rok obnovuje a musíme e, konštatovať, že krajiny Južnej Európy istým spôsobom. Dá sa povedať, že napriek tomu, že sú členmi tejto Európskej nadácie pre demokraciu, istým spôsobom pokulhávajú v nadväznosti na príspevky, pretože bohužiaľ to rozdelenie príspevkov nie je veľmi vyvážené. Možno, že by kolegovia mohli v tom to nejakým spôsobom pomôcť a že by mohli vlastne doma zaklopať na nejaké dvere a že by mohli spraviť viac preto, aby skutočne bola takáto možnosť v nadväznosti na vývoj, na ktorý sa pozerám teraz práve v oblasti Stredozemného mora. Naozaj tam budeme musieť ďaleko tvrdšie pracovať. A preto je možné, možno pán predseda, aby si výbor znovu rozmyslel, akým spôsobom budeme môcť lepšie komunikovať s krajinami na juhu, aby sme ich podporili vo výbave demokracie a právneho štátu v našom susedstve. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Brok, takže pán Pomianovský, máte teraz slovo, aby ste odpovedali na tieto otázky. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, ďakujem všetkým členom tohto výboru, poslancom parlamentu. Sme mimoriadne radi za vaše milé slova ocenenia. Je to výborné, že máme túto neutichajúcu podporu. Všetky otázky, ktoré som počul, sú mimoriadne relevantné a sú súčasťou našej každodennej činnosti. Odpoviem na otázky v poradí, v akom zazneli. Takže pán Gžip, fundraising a všeobecná podpora členských štátov. O tom hovorili aj ďalšie otázky, ale na to poviem neskôr. V prvom rade naozaj je pravda, že Poskytovanie prostriedkov do rozpočtu nadácie nie je jediná pomoc, ktorú môžeme dostať od členských štátov. Z Dánska sme dostali vyslaného pracovníka takmer na jedného rok. Bol to taký poradca, hodnotiaci poradca. To bolo jediné vyslanie, ktoré sme doteraz dostali ale každý deň dostávame aj veľkú podporu od členských štátov, konkrétne z ich veľvyslanectiev, kde cestujeme a kde máme rokovania alebo máme naše misie. Prvým kontaktným miestom je samozrejme vždy EU delegácia, ktorá nás podporuje, ale aj členské štáty ako Polsko, Nemecko, Holandsko, Švédsko, Norsko a ďalšie ktoré tu nevymenujem, mnohé z nich podľa toho, čo potrebujeme a okamžite reagujú. Buď nám dajú informácie, alebo priamu podporu v podobe organizovania stretnutí, zabezpečenia dopravy a podobne. Táto podpora a uznanie je mimoriadne dôležité a cítime to aj v teréne, posielame od členských štátov aj informácie vždy o tom, keď niekde je nejaké bezpečnostné riziko, situácia a vystrihame ich alebo žiadame o ich diplomatickú pomoc pre, na vyvíjanie tlaku. A máme jasné signály, že takýto tlak sa využíval aj v minulosti. Takže aj to je veľmi dôležité dôležitá forma podpory. Podobne ako každá organizácia, ani my nemôžeme byť spokojní s fundraisingom, vždy môžeme potrebovať viac. Pokiaľ je o našu nadáciu, tak skutočne, ako toto už zaznelo z úst pána Broka, našho predsedu, aj z úst ďalších poslancov, nemáme takú vyváženosť v tom, ako nás podporujú členské štáty EÚ podporujú nás viac tie, ktoré sú na severe Európy, než tie, ktoré sú viac na juhu EÚ. A naozaj teda táto vyváženosť tu troška chýba. A bolo by vhodné využiť podporu európskych parlamentov cez národné parlamenty a správne kontakty na tých, ktorí rozhodujú. To by bolo dobre posilniť, ak by ste to dokázali, by sme sa len tešili, lebo financovania nikdy nie je dosť a je to zárukou, že aj dlhodobo budeme môcť poskytovať pružnú podporu a plánovať stratégie na dlhšie obdobie než len na jeden rok. Je to veľmi dôležité pre budúci úspech e, nadácie. Po Brexite stabilita nadácie nebude ohrozená Máme veľmi pozitívne signály od tých, ktorí, ktoré, ktorí analizujú najmä Európska komisia a grant pre nadácie, ale situácia rozpočtu EÚ po Brexite bude veľkou výzvou. Takže dúfame, že podpora Európskeho parlamentu a tie slova, ktoré som si tu mohol vypočuť, s nám pomôžu aj zlepšiť financovanie našej nadácie a zabránia nám e, zažiť problémy. Pokiaľ ide o príspevok UK konkrétne, tak to bola aj otázka, ktorá zaznela na jednom z rokovaní rady, lebo nedávno UK bolo veľmi dôležitým e, prispievateľom do rozpočtu dácie niekoľko miliónov a otázka bola, čo bude po Brexite a odpoveď bola mimoriadne jasná a síce, že že odchod z EÚ neznamená odchod z európskeho kontinentu a e, nadácia je Európska nadácia pre demokraciu, nie nadácia EÚ. Takže to silný politický záväzok vlády UK pokračovať v podpore e, práce našej nadácie a vláda UK je konkrétne činná, aktívna pri zabezpečovaní prostriedkov na podporu nezávislých médií a E, potlačaní ruskej propagandy a tak ďalej. Ako som povedal, ich príspevok je niekoľko miliónov do roka. Pokiaľ ide o efektívnosť, to ste sa tiež pýtali aj na, tú Rus- a na média a média v ruskom jazyku a našu efektívnosť pri práci s nimi. A Nemáme tu výsledky, ktoré prídu za jednu noc. My pracujeme roky, je to tvrdá práca. Všetci si musíme priznať, že sme niektoré procesy zaspali a kde by bol pomo- kde by nám hovorili už experti na takéto niž problémy už roky, napríklad už v roku 2010 Carnegie Moscow. Maria Lipman prezentovala veľmi dobrú analýzu, ktorá ukazovala, ako Putin spomaly preberá kontrolu nad všetkými médiami a používa to na ovplyvňovanie nielen susedných krajín, ale aj vlastnej spoločnosti. A mnohí z nás to jednoducho nevideli vtedy, prehliadali to. Ja som mal vtedy inú funkciu ako dnes. Mohol som si to vtedy prečítať a možno by som bol konal inak aby sme prekonali takéto oneskorenie v reakcii a dlhé procesy, tak to znamená, že potrebujeme stabilný dlhodobý záväzok a činy. Dobrá správa je, že, sme že máme predstavu, máme tvorivých ľudí, ktorí o tom stále premyšľajú a ktorí už prišli s významnými úspechmi tri iniciatívy, ktoré odporúčila správa nadácie v roku 2015. V tomto kontexte hovorila o vytvorení e, výmenu informácií v ruštine s hlavným sídlom v Prahe a s mnohými výstupnými miestami, tak takáto e, agentúra, takáto organizácia už funguje viac ako dva roky potom tvorivá produkcia a prostriedky na jej tvorbu, ktorá nie je politická, ale sú to tvorivé nezávislé výstupy, ktoré dokážu lepšie osloviť svoje publikom, ale keďže majú obmedzené financie, nedokážu vytvoriť všetky také zaujímavé dokumentárne filmy, rôzne shows, kvízy, programy pre deti, ktoré by chceli urobiť a majú výborné nápady, ale chýbajú im prostriedky, tak máme Content Fund, financovanie obsahu. To je ďalší nástroj na podporu takejto produkcie, tiež už funguje. A prvé výsledky sú veľmi slubné a každý z týchto účastníkov Content Fundu hovorí, že rastie počet ich divákov, čo je veľmi pozitívny trend. Ďakujeme veľmi pekne, pán Astrevičus, za to, že ste povedali, že nám nechýba dopyt, naozaj. Vidíme to každý deň. Dostávame viac ako tisíc žiadostí každý rok. Všetky z nich pozorne študujeme, komunikujeme s partnermi a dokážeme financovať 10 z nich. A to znamená, že, máme, e, že sa cítime vždy pred veľmi ťažkou úlohou, keď musíme vybrať toľkých žiadostí a toľkých potrieb. Pokiaľ ide o to miestne vlastníctvo, to bolo local ownership, o tom sa hovorilo, tak táto operácia, ktorá vychádza čiste z dopytu, z miestnych iniciatív, ktoré prebiehajú bez ohľadu na to, či ich podporujeme alebo nepodporujeme, to sú všetko aktívni ľudia, tak to nám dáva pocit, že otázka miestneho vlastníctva je úplne jasne zodpovedaná. My pracujeme len s tými iniciatívami, ktoré sú hlboko zakotvené v miestnom kontexte. A udržateľnosť je samozrejme veľkou výzvou. Nadácia má skromné prostriedky, je to doplnkový mechanizmus a to znamená naša podpora a to rešpektujeme sa len v najťažších prípadoch opakuje. Zvyčajne je našou snahou poskytnúť odbornosť, expertízu, konkrétne znalosti a kapacity, aby dokázali sa uchádzať o dlhodobú podporu inde, u tradičnejších darcoch. My sme tí, ktorí berú na seba riziko, ktorí poskytujú rýchlu intervenčnú pomoc, ale keď je už organizácia etablovaná a má kapacitu ďalej sa uchádzať o iné prostriedky a máme mnoho takýchto prípadov, keď sa dokážu úspešne ochádzať u veľkých donorov Švedsko, Nemecko, Holandsko a iné krajiny, tak, e, tak z tých prostriedkov podkračujú v svojej činnosti naši poberatelia grantov. A my vždy máme svoj systém hodnotenia a monitorovania, ktorý sleduje e, takýto úspešný prípad. Pokiaľ ide o Turecko, tak už aj tam máme projekty, ale nemôžem byť konkrétnejší. To prostredie je ešte veľmi ďaleko toho, aby bolo ľahké a preto to patrí k tým projektom, ktoré nenájdete na našej webovej stránke. Asi 30 projektov nadácie nie je viditeľných na našej webovej stránke, takže keď čítate správu a webovú stránku, pamätajte si, že 30 projektov tam nie je z dôležitých dôvodov. Pokiaľ ide o Tamáša, prepáč, ja ťa oslovujem krstným menom. E, teda ide o zdroje, ako sme povedali, e, je tu tá nevyváženosť medzi geografickým severom a juhom EÚ. Robíme, čo dokážeme, aby sme zabezpečili, počúvame rôzne vysvetlenia, utečenecká kríza, zaťažila tieto krajiny tak veľmi, že nemajú žiaden rozpočet na naše príspevky a podobne. Jediná krajina, ktorá dáva, nie veľa, ale e, predsa len je Španielsko z týchto krajín, ktoré sa nachádzajú na juhu a nedávno sme dostali veľmi skromný príspevok z Cypru, takže sú tu prvé signály zlomu, ale musíme ešte tvrdšie popracovať na tom, aby náš rozpočet nadácie s príspevkou bol vyváženejší. Už som odpovedal pánovi Ventovi, to bola tá otázka o udržateľnosti a vlastníctve. Dúfam, že to bola vyčerpávajúca odpoveď. Pani Harms, áno, máte pravdu, my veríme, že boj proti propagande inou propagandou nie je cestou, a preto tá dlhá cesta, aby sme naozaj e, čelili vplyvu toxických kremlských médií, je zaručiť pluralitné a nezávislé mediálne systémy v týchto krajinách. To, čo pracuje proti nám, to nie je len ruská propaganda a kremľovské médiá, ale aj miestna situácia, napríklad oligarchizácia médií na Ukrajine, kde skutočne nezávislé médiá alebo trhové síly v krajine nefungujú. A tomto zmysle dlhodobá podpora členských štátov EÚ na nezávislé médiá, do nezávislých médií je kľúčová, pretože po, dlhodob, po krátkodobej podpore nemôžeme pod, sa spoliehať na trhové sily zabezpečujúce nezávislosť médií. To nie je cesta na 2-3 roky, hovoríme o 10-15 rokoch, ktoré potrebujeme na e, programy podporujúce nezávislé médiá. A ten istý obraz vidíme aj na Západnom Balkáne Takže tu je veľa práce, aby sme chránili, konsolidovali slobodu prejavu, slobodu mediálneho priestoru v týchto krajinách a musíme spraviť viac než len práca nadácie, ktorá predstavuje tú pilotnú činnosť, rýchle startupy, ale potom musí prísť kontinuálna podpora väčších programov to je to, čo stále potrebujeme. A napokon ďakujem Elmar, ďakujem nášmu predsedovi za to, že povedal pár slov ocenenia pri príležitosti našeho 5. výročia. Naozaj pracujeme tvrdo, aby sme e, mali aj výstupy. Ďakujeme ti za tvoje predsedníctvo a skúsený tým, ktorý má naša nadácia ale fundraising, ako sme povedali, je stále výzvou, problémom na zaručenie dlhodobej stability. A to sú moje záverečné slova. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Pomianovský. Som veľmi rád, že môžeme ukončiť tento bod a že môžem povedať, že podpora demokracie a že 27. júna bude v parlamente konferencia 5. E, výročia nadácie. Teraz ďalší bod programu je výmena názorov s pánom Zoranom Pažinom, podpredsedom vlády a ministrom spravodlivosti v Čiernej hory. Uh, uh, Že budeme pokračovať v rokovaní výboru AFED a chcem poprosiť hosti, ktorí odchádzajú, aby tak učinili ticho, potichu. Teraz, ako sme počuli výmena názorov s pánom Zoranom Pažinom, námestníkom ministra a ministr, teda premiéra, vicepremiérom a ministrom spravodlivosti Čiernej hory. Vítam tu pána Pažina a chcem povedať aj slova privítania e, veľvyslancovi Šartičovi a pani Veronu e, Vesnú Medenicu, predsedkyňu Najvyššieho súdu Čiernej hory. Čierna hora sa usiluje o plnohodnotné členstvo v EÚ. Už ste dosiahli svoj prvý strategický cieľ to bolo vstup do NATO podľa západobalkanskej stratégie a správ samitu v Sofii a rady v júne, júni, tak e, všetky oči smerujú k tomu, že e, horizont prijatia je 2025 a vaša krajina je na poprednom mieste v tomto maratóne. Prístupový proces je kvalitatívna zmena, ktorá vychádza z hodnôt a zásad a je to oveľa hlbšie než len čisté právne cvičenie. Je to dvojsmerná premávka výmena názorov oboma smermi medzi kandidátom a členmi. Chcem ešte oznámiť, že Európsky parlament vyšle delegáciu do Čiernej hory na 15. apríla, aby pozorovali voľby, prezidentské voľby. Pán Kastaldo bude viesť túto misiu. Takže pán Pažin, nech sa páči. Dávam vám slovo, aby ste nás informovali o situácii v Čiernej hore a o jej snahách vstupu do EÚ. Ďakujem. Uvažený predsedávajúci odbora, gospodine Kristea, Vážený pán predseda výboru, vážené poslankyne a poslanci, dámy a páni, dovolte mi v prvom rade poďakovať v mene vlády Čiernej hory a vo svojom vlastnom mene za túto príležitosť vystúpiť eh, vo výbore Európskeho parlamentu pre zahraničné veci. Je to pre mňa veľkou cťou a myslím, že aj dobrou príležitosťou predstaviť výsledky Čiernej hory a eh, otvorene s vami diskutovať, eh, dopracovať sa k záverom, ktoré pomôžu našej krajine e, na jej ceste do EÚ. Zahranično-politické priority Čiernej hory sú jasné. Členstvo v NATO, členstvo v EÚ a dobré susedské vzťahy. Zatiaľ sme preukázali, že sme pripravení vysporiadať sa so všetkými výzvami, s ktorými sa stretneme na našej ceste k naplneniu cieľov. Chcem pripomenúť, že naša cesta k členstvu v NATO určite nebola bez prekážok, avšak použijúc naše vlastné schopnosti, kapacity a vďaka podpore partnerov sa nám podarilo uh, odolať eh, pokusom o destabilizáciu našej krajiny. Jeden z takýchto pokusov bol naplánovaný v deň parlamentných volieb. Prebieha momentálne transparentné súdne konanie v tomto konkrétnom prípade. Našim strategickým cieľom je aj členstvo v EÚ a v tomto kontexte sa chcem pozitívne vyjadriť k stratégie stratégie Európskej komisie pre Západný Balkán. Čierna hora víta túto stratégiu ako povzbudenie pre región a ako jasný odkaz ohľadom našich európskych vyhliadok. Hoci vítame odkaz na indikatívne dátumy, sme presvedčení, že najdôležitejším prvkom stratégie je jej posolstvo, že politika rozširovania je živá a samozrejme vítame aj toho posolstva stratégie, že EÚ je odhodlaná rešpektovať princíp individuálneho hodnotenia pokroku krajín. Čo sa týka našej tretej zahranično-politickej priority dobrých susedských vzťahov, Čierna hora už teraz funguje ako členský štát, ktorý zdieľa európske hodnoty. Podporili sme, po, po, ponúkli sme podporu našim susedom v E, Kosove, aby sa finalizovala e, otázka demarkácie našich dvoch krajín a samozrejme e, riešime ďalšie otázky so susedmi, rovnako konštruktívne k nim budeme pristupovať, nepovažujeme za problémy. Sme tiež angažovaní v regionálnej spolupráce, podelím sa s vami jednu našu iniciatívu, je to vytvorenie Medzinárodného inštitútu pre udržateľnú technológiu v východnej Európe. Cieľom tohto projektu je e, dať občanom východnej Európe k dispozícii moderné e, metódy liečby e, rakoviny, čiže spoluprácu podpíšu premiéry súčasnených krajín na Sofiskom samite 17. maja tohto roku. Dámy a páni, Kľúčový, kľúčové ciele vývoja Čiernej hory sú stabilizácia rast našej ekonomiky a plné prihlásenie sa k európskej agende. A v roku 2017 narastlo naše HDP o viac než 4 Cieľom je znižiť verejný dlh do roku 2020 na úroveň pod 60 HDP. Čo sa týka e, pokroku v rokovaniach, Čierna hora zatiaľ otvorila 30 kapitol. Provizorne sme uzavreli 3 kapitoly a sme plne odhodlaní naplniť predbežné e, benchmarky v kapitole 23 a 24. Sme presvedčení, že tento rok je rozhodujúci pre novú dynamiku, ktorú Čierna hora a celý región potrebujú. Ako som už povedal minulý rok, my v Čiernej hore sme presvedčení, že sme pripravení otvoriť ostávajúce tri kapitoly počas bulharského predsedníctva a takto mm, mm, završiť tento proces a dúfame, že to bude pokračovať v našom e, záujme. Spoločne nám to bude vyhovať. Dúfame, že uzavrieme rokovania v niektorých e, otvorených kapitolách, ako je kapitola 7 a 10. Ak tento rok s väčším odhodlaním na strane EÚ a s konkrétnymi výsledkami na strane Čiernej hory vstupujeme do procesa otvorenia, procesu otvorenia ostávajúcich kapitol a uzatvorenia niektorých kapitol, tak môžeme očakávať požadovanú úroveň E, dynamiky, že teda ostane zachovaná. Ja osobne si myslím, že je to možné. Je to obzvlášť dôležité pre nás, pre nás všetkých spoločne, aby sme e, týmto kapitolám v oblasti právneho štátu dali nový impuls tým, že identifikujeme tie e, benchmarky v kapitole 23 a 24, ktoré sú potrebné pre ich uzatvorenie. Sme presvedčení, že tento rok tiež e, dosiahneme e, tie finálne výsledky, ale potrebujeme aj podporu inštitúcií a členských štátov. Dámy a páni, vzhľadom na skutočnosť, že sú tu rôzne náhľady na pokrok Čiernej hory, najmä pokiaľ ide o kapitoly v oblasti právneho štátu, dovolte mi, aby som sa s vami podelil o niekoľko konkrétnych čísiel. A v následujúcej diskusii som samozrejme e, pripravený poskytnúť podrobnejšie informácie. Chcem vyhlásiť, že sme spokojní s doteraz dosiahnutými výsledkami pokiaľ ide o nejakú doterajšiu eh, štatistiku, napríklad boj proti korupcii medzi vysokými úradníkmi, diskutuje to nielen vláda v Čiernej hore, tie výsledky sú viditeľné aj vo vyhláseniach Európskej komisie. Viem, že je dôležité, aby sme tie výsledky mali udržateľné, ale ubezpečujem vás, že nám nič nebráni v tom, aby sme v, na základe etablovaného právneho rámca si udržali tieto výsledky. Reforma justície s novým zákonom, vlastne zlepšenia v, systé- v justičnom systéme. Začali sme teda ústavnými zmenami v roku 2013 a teraz už e, tretí rok implementujeme tieto legislatívne zmeny a mm, sú tam mnohé. Je tam napríklad mechanizmus jednotného výberu e, sudcov, prokurátorov, profesionálne hodnotenie ich práce, e, kariérny postup na základe kvality a disciplinárna zodpovednosť. Máme za sebou mnohé roky reforiem, eh, vrátane vytvorenia jedného eh, jednotného obchodného súdu, ten centralizovanú zodpovednosť eh, napríklad v konaniach proti organizovanému zločinu a korupcii. Takisto sa skrátili súdne konania a teda znižil sa počet e, omeškaných e, konaní. Máme od januára 2016 antikorupčnú agentúru, odtedy 127 verejných úradníkov sa vzdalo verejnej funkcie na základe stanovisk a rozhodnutí tejto agentúry. Pokiaľ ide o preverenie príjmov a majetku úradníkov v roku 2017 všetky vyhlásenia týkajúce sa aktív a príjmov preverovala agentúra a 88 prípadoch boli zistenia, zistené porušenia zákona. Vieme, že e, práca prokuratúry si získava veľkú pozornosť e, od vytvorenia v januári 2017, e, teda máme špeciálnu prokuratúru, ktorá sa zaoberá 1600 15 eh, prípadmi, 1600 eh, ich bolo finalizovaných, v eh, roku 2017 sa vyšetrovalo 36 mm, fyzických a 13 právnických osôb a po mm, ukončení vyšetrovania bolo 18 osôb obvinených. V prípadoch týkajúcich sa korupcie, trestných činov korupcie, súdy odsudili 24 osôb, teda, pardon, boli tam súdené 24 osôb, 13 bolo odsudených, 8 e, bolo oslobodených. Pokiaľ ide o boj proti organizovanému zločinu, špeciálna prokuratúra e, otvorila konanie e, voči 68 osobám v roku 2017. Po ukončení vyšetrovania bolo obvinených 52 osôb, 19 bol odsudených na základe dohodoviny a treste ehm, bolo aj 21, teda potom 21 osôb bolo oslobodených. Európska komisia urobila návrhy, najmä pokiaľ ide o potrebu posilnenia finančného vyšetrovania. Chcem vás teda informovať, že v roku 2017 finančné e, vyšetrovanie bolo otvorené v 19 prípadoch trestného činu korupcie, ehm, 15 eh, fyzických osôb, 4 právnické osoby boli predmetom vyšetrovania. Pokiaľ ide o majetkovú trestnú činnosť, eh, na návrh špeciálnej prokuratúry Vyšší súd v Podgorici nariadil predbežné obstavenie majetku vo viac než 10 eh, prípadoch. Bolo tam viac než 250 tisíc ehm, metrov štvorcových um, administratívnych priestorov, rezidenčných priestorov. Takisto bol e, zhábaný majetok, e, viacero rezidenčných e, aktív, viacero tisíc metrov štvorcových pôdy. Nechcem vás oberať o viac času ale chcel som vám predniesť jasnú pozíciu mm, černohorskej vlády, pokiaľ ide o štvrtý pilier štátu, a to sú médiá. Vláda e, Čiernej hory rešpektuje princíp nezávislých médií, slobodu prejavu, objektívne informácie pre verejnosť a silne odsudzuje akékoľvek pokusy alebo zasahovanie do redakčnej politiky, akékoľvek útoky na novinárov alebo majetok médií. Už som viackrát povedal, že akékoľvek útoky proti zástupcom médií alebo majetku médií e, sú tiež útokom na demokraciu. A som otvorený, aby som o tejto otázke s vami e, diskutovala, ak by vás to zaujímalo. A napokon, vážené kolegyne a kolegovia, dovolte mi, aby som vyjadril svoje presvedčenie, že uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré príjmete tento rok, uzná pokrok, ktorý Čierna hora dosiahla a že to bude ďalší impuls pre jednu z najúspešnejších politik EÚ, ktorou je politika rozšírenia. Ďakujem vám za pozornosť, za váš čas. E, rád zodpoviem na všetky vaše otázky podľa mojich možností. Ďakujem. Ďakujem, pán podpredseda vlády, za vašu prezentáciu. Zdá sa, že ste na správnej ceste. Takže teraz otvoríme dialog s ctenými poslancami Európskeho parlamentu. A ako prvý je na mojom zozname Charles Tenok, stály spravodajca AFET pre Čiernu horu. Nech sa páči, pán Tenok, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, srdečne vás vítam, pán podpredseda vlády. Myslím, že sme sa stretli, keď som naposledy bol v Podgorici Ďakujem vám teda za vašu prezentáciu. E, správne veci, hovoríte, či náhoda robí správne veci, pokiaľ ide o prioritizovanie právneho štátu, reformy, justičné, justície, vyšetrovania, vrátanie vysoko postavených úradníkov, ak je to potrebné v boji proti korupcii, teda to všetko vo vašej úlohe ako minister spravodlivosti Čiernej hory. Očakávame, samozrejme, že komisia vypracuje správu, Dúfam, že v apríli ja potom pripravím svoju poslednú správu ako spravodajca pre Čiernu horu. No ale z toho, čo zatiaľ teda vidím a na základe aj mojej návštevy v Podgorici, ste na správnej ceste. Ste e, teda e, v tom prvom šíku, pokiaľ ide o kandidátov na vstup do EÚ. Súčasný predseda komisie Jean-Claude Juncker bol teda nedávno eh, na návšteve v krajinách Západného Balkánu na základe eh, zverejnenia obnovenej stratégie komisie. Samozrejme, toto bol kontroverzný dokument. Eh, tam sa teda mm, uvádzal nejaký predsunutý dátum pre Čiernu horu. Dúfam, že jeho návšteva bola pozitívne prijatá. Mal celý rád stretnutí s vami, s vládou, a v tom širšom kontexte, keďže ste aj členom vlády, pán podpredseda vlády, mimo svojho rezortu ako minister spravodlivosti, tešíme sa teda na prezidentské voľby v apríli. Bude teda, budú teda dvaja minimálne ďalší e, kandidáti, bývalý premiér Ďukanovič a aj parlament tam vyšle pozorovateľskú volebnú misiu možno Fabio Massimo Castaldo tam bude, náš kolega v tomto výbore. Ďalšia vec, o ktorú sa vždy zaujímame, je sloboda médií. Máme tu um, teda mnoho takýchto um, veľmi um, sledovaných konaní. Ja som sledoval to konanie proti ruským občanom, ktorí boli obvinení z toho, že sa snažili zorganizovať puč voči vašej krajine. To je veľmi relevantné vzhľadom na nedávne problémy, ktoré sa ukázali teda medzi mojou krajinou, svojim kráľovstvom a Ruskom, a, kde v Salisbury bol teda zavržený a, Skripal. A, teda sú tam určité paralely, pokiaľ ide o zasahovanie a snahu o Eh, vraždy alebo vážne trestné činy na území iného štátu. A teda je aj možnosť, ak som informovaný, že bude Milan Kneževič, bývalý poslanec, eh, zadržaný. Stretol som sa s ním v Podgorici a, a teda mm, bol dosť nepríjemný a, a drzý, takže určite e, za neho ani slzu nevyroním, ak mm, dojde na spravlivosť voči nemu. A mm, upokojuje ma to, čo hovoríte a Samozrejme, teším sa na to, že budem spolu s týmto výborom pripravovať ďalšiu správu aj do pléna parlamentu v priebehu tohto roku. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Tenok. Pán Petrle. Hvala gospod predsedujúci. Gospod podpredsednik vlády. E, Ďakujem pekne, pán podpredseda vlády, pán predseda, excelencia, som veľmi rád, že sa tu opäť stretávame v Bruseli. Mal som tú čest navštíviť vašu krajinu a to hneď niekoľkokrát za posledný čas a vždy som bol veľmi rád, eh, keď som videl, keď keď som teda videl, čo som videl, je tam pokrok. To nie je kompliment, to je realita. A preto ma neprekvapuje, že Čierna hora má takýto uh, štatút v procese pristúpenia. Veľmi podrobne ste hovorili o základných prvkoch prístupového procesu, takže nebudem to nejako komentovať. Čierna hora vie, e, pred akou výzvou stojí a to sa týka aj Európskej únie. Myslím si, že je rozhodujúce, aby sme sa zhodli v dvoch veciach. A síce, e, pokiaľ ide o novú stratégiu pre západný Balkán, tam do toho vnikla nová dynamika, čo je potrebné. A súhlasím s vami, pán podpredseda vlády, že je dôležité, aby ten proces žil, aby nedošlo k nejakému zastaveniu, aby sme sa nedostali do nejakej slepej uličky. A v tomto zmysle som presvedčený, že si obaja prajeme, aby už summit v Sofii Ehm, mal extra hodnotu. A v tejto súvislosti musím vyjadriť svoju, svoje potešenie, svoje uznanie s, ako vedúci pracovnej skupiny eh, pre boj proti rakovine v EÚ teda z toho, že ste prišli s touto dôležitou iniciatívou Onkologickým inštitútom pre juhovýchodnú Európu. Ešte čakáme na správny signál zo Sofie a na príslušný projekt. Myslím, že týmto to môžem uzavrieť a prajem Čiernej hore, aby po voľbách zažila ešte väčšiu dynamiku, aby sa ešte viac vrhla do pokroku, pokiaľ ide o proces pristúpenia. Ďakujem pekne. Ďakujem pán Peterle a teraz pán Picula. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážený pán podpredseda vlády, vážený pán veľvyslanec, je dobre vidieť vás v Európskom parlamente. Ďakujem za vašu prezentáciu. Nemám nejaké ďalšie otázky. Dôležitý je kontext, v ktorom sa momentálne nachádza Čierna hora, najmä aj vzhľadom na eh, tú novú iniciatívu eh, o rozšírenia o krajiny Západného Balkánu. Určite nikto nemá pochybnosti o tom, že máme v Európskej únii jednu krízu druhou mnohé krízy, zároveň s ktorými sa musíme vysporiadať. A takáto Európska únia potrebuje dobré správy. Uh, Musíme dokázať, že vieme riešiť problémy na kontinente. A všetko, čo môže prispieť, by mal Brusel honorovať. Čierna hora má veľkú šancu aj vzhľadom na riešenie svojich interných problémov. A všetci, ktorí sa zasadzujeme za budúce rozšírenie, potrebujeme pozitívne argumenty je dôležité, aby ste nám tieto argumenty dali. Západný Balkán by už nemal byť e, tým dieťaťom, ktoré nám robí starosti. Po všetkých krízach, ktoré sme zažili, nepotrebujeme ešte ďalšiu krízu na Západnom Balkáne. A v tejto súvislosti si myslím, že Čierna hora nemá až tak veľké problémy pri rokovaniach ako iné krajiny Západného Balkánu. Myslím, že to takto môžem potvrdiť. Ako aj všetci, ktorí sa touto témou zaoberajú, najmä tí, ktorí sa zaoberajú e, napríklad Bosnou Hercegovinou v tejto súvislosti. Úsilie všetkých krajín v tomto procese treba uznať. Je to taká regatá, uvidíme, kto ako prvý dôjde do cieľa. Avšak každý má rovnaké šance. Spomenuli ste jednu vec, ale bolo by dobre, keby ste to trošku upresnili. E, pýtam sa aj vzhľadom na chorvátske skúsenosti. Do akej miery je politická scéna v Čiernej hore polarizovaná? Do akej miery to môže byť prekážkou ďalšieho pokroku? Pretože sú tam mnohé reformy, štruktúrálne reformy, parlament má pred sebou dôležité zákony vzhľadom na budúce členstvo v EÚ a teda takáto polarizácia by mohla byť v ceste. Teraz eh, budete mať voľby, ja prídem do vašej krajiny ako pozorovateľ. Ako teda hodnotíte vyhliadky, že, je, že sa to Čiernej hore podarí uh, vymaniť sa z tejto polarizácie, aby nedošlo k nejakému zablokovaniu, aby nedošlo k nejakému zastaveniu sa v rokovaniach, pretože nezvládnete vyriešiť svoje vnútorné problémy. Ďakujem pekne. Thank you. Uh, Mr. Ďakujem veľmi pekne. Teraz uh, pán Message. Meserič. Uh, ja by som vás tiež chcel uh, privítať na tomto zasadnutí AFETu. A moja otázka to je záležitosť v nadväznosti na tých, ktorí ustavične v podstate sa hádali a boli za rozšírenie, pokiaľ ide o západný Balkán. My sme presvedčení, že eh, tento solunský protokol sa mal prijať zo strany EÚ a chceli sme v podstate e, presadzovať novú stratégiu. Naozaj existujú dôvody, prečo by sme mohli byť optimistickí, ale samozrejme, že súčasne vieme aj, že istá škoda tu bola napáchaná. To je niečo, čo budeme musieť zlepšiť. Takže samozrejme, že je to dvojstranná e, avenue, tak povediac, a my v EÚ a v kandidátskych krajinách by sme toto mali robiť spoločne pokiaľ ide o túto záležitosť, chcel by som v podstate spomenúť dve veci, na ktorých nám veľmi záleží, aspoň našej skusine, skupine. <clears throat> Pokiaľ ide o dobre vládnutie a spravovanie, potrebné je samozrejme ehm, uznať všetky tie e, zlepšenia, ktoré ste urobili, ale boli sme veľmi radi, keby sme v podstate videli ešte zlepšenie v náväznosti na dostup k verejným informáciám. Tam nás to trošku trápi, hlavne pokiaľ ide o otázky verejného zaobstarávania, <clears throat> veľké inf- e, projekty, ktoré sú v podstate zamerané na e, výstavbu infraštruktúry, na hotelové rezorty, Eh, hydroelektrárne a tak ďalej. Takže bolo by rozumnejšie, keby tam bola väčšia otvorenosť a keby v podstate boli, eh, bol lepší prístup k týmto verejným informáciám. Eh, po druhé, veľmi vítam to, že sme mali možnosť v podstate sa rozprávať o otázkach týkajúcich sa v slobody médií. Samozrejme, že sme konštatovali, že vláda Čiernej hory je naozaj angažovaná za slobodu médií, ale každopádne mm, ešte stále v podstate nás trápia isté prípady e, útokov, fyzických útokov, e, rôznych e, kampaní očierňujúcich a tak ďalej. A vy ako človek, ktorý bol predtým ministrom spravodlivosti, vy by ste naozaj mohli vy vyvíjať istý tlak. A ide mi konkrétne o jeden prípad, ktorý sa rieši už 14 rokov a je to príliš dlhé aj na zohľa, zo, zohľadňujúc regionálne pomery, tak povediať. Ide tam v podstate o pána Martinoviča a naozaj nám tam chýba nejaký Uh, posun smerom k patričnému súdnemu procesu a tak ďalej. Pán Kastaldo, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda, a ďakujem veľmi pekne aj e, pánovi veľvyslancovi a pánovi podpredsedovi vlády e, za to, že prišli na e, toto veľmi dôležité zasadnutie, kde robíme istú inventúru v nadväznosti na pokrok, ktorý dosiahla Čierna hora a samozrejme, že e, sú tu mnohí ľudia, ktorí sú si veľmi dobre vedomí toho, čo sa deje vo vašej krajine. Vy ste tak povediac, dá sa povedať, že na tej frontovej línii a my sme naozaj veľmi potešený tým, že e, bulharské predsedníctvo sa zameralo vlastne na budúcnosť e, západného Eur- e, Balkánu, pretože toto je budúcnosť, ktorá je naozaj veľmi dôležitá pre Európsku úniu. A samozrejme, že tu prišlo k istým pokrokom, pokiaľ ide o boj proti korupcii, boj za št- právny štát a tak ďalej. Ja som minulý rok vycestoval do Čiernej hory, <clears throat> zúčastnil som sa seminára, na, ktorý poriadala škola pre civilnú službu. Išli tam Prišli tam samozrejme aj delegácie z mnohých iných krajín Západného Balkánu, takže ja by som chcel v podstate len zopakovať tie slova povzbudenia zo strany mojich kolegov a dúfam, že onedlho otvoríte aj tie posledné negociačné kapitoly a uzavriete tie kapitoly, ktoré sú ešte otvorené a že budete môcť byť istým spôsobom motiváciou pre iné krajiny v nadväznosti na tie kroky, ktoré ste urobili. Predchádzajúci rečníci už hovorili o mnohých veciach, ale aby som sa chcel dotknúť aj jedného problému, ktorý um, máme tu na, v Európskej únii, hlavne pokiaľ ide o návrat bojovníkov z Blízkeho východu, hlavne z, zo Sýrie. Vieme, že tam je e, dosť veľa ľudí z krajín západného Balkánu, ale každopádne by sme boli radi, keby ste nám mohli povedať, že aké sú tie číselné údaje, pokiaľ ide o Čiernu horu. Pretože samozrejme, že je potrebné e, brať do úvahy to, že je možné, že sa extrémizmus e, zvýši a že tá situácia v danej krajine bude nebezpečnejšia. A to sú veci, s ktorými samozrejme bojujeme aj v EÚ. Sú isté opatrenia, ktoré ste prijali. <clears throat> Zameriavate sa na to aj e, v rámci vašej, tak povediať, vysokej politiky. Keďže pracujete v oblasti trestného súdnictva, alebo chcete v podstate presadzovať isté programy rehabilitácie a e, možností pri návrate týchto zahraničných bojovníkov. A <clears throat> dovolte mi, aby som vás povzbudil k tomu, aby ste ďalej e, pokračovali na tejto ceste, e, na ktorej ste už prešli dosť veľký kus. Dúfam, že opozícia e, prestane bojkotovať parlament a vráti sa naspäť do parlamentných hlavíc, pretože ja si naozaj myslím, že tieto reformy potrebujú všetci. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za slovo. Pani Petit. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem a vám, pán podpredseda vlády, za to, že ste sem prišli. Na konci mája sme počuli, že sa hovorí o porušovaní práv Chorvátov. a išlo tam aj o jeden prípad v nadväznosti na kultúrne dedičstvo, zoznam UNESCO, takže celkom jasne v podstate tam ide o to, že je potrebné ochraňovať toto kultúrne dedičstvo Chorvátov a ja som presvedčená, že je skutočne veľmi dôležité, aby sme ochraňovali aj veľmi dôležité katolické dedičstvo. Ale s týmto sa istým spôsobom nepočíta, pokiaľ ide o, o zoznam takýchto kultúrnych pamiatok a Chorvátsko samozrejme nebolo konzultované. Čierna, Unie, Čierna hora je samozrejme ďalšou kandidátskou krajinou, ale v tomto prípade by samozrejme boli porušované práva chorvátskej menšiny. Preto ma zaujíma, vážený pán podpredseda vlády, že či Čierna hora skutočne by nemala zapracovať vlastne do tohto zoznamu pamiatok, ktoré majú byť ochraňované v rámci kultúrneho dedičstva UNESCO, aj pamiatky, ktoré sa týkajú Chorvátov. Veľmi pekne ďakujem. Chcem sa opýtať, že či sa hlásia o slovo ešte ďalší kolegovia, pán Voštinár, Voštináru. Vážený pán podpredseda vlády, vážený pán veľvyslanec, e, v priebehu minulého roku roku sme v podstate e, sa stretli s bojom za iný štát. Čo nám dnes môžete povedať? Bez toho samozrejme, že by ste odhalili isté e, tajné informácie. Čo viete okrem tých predchádzajúcich informácií, ktoré sme mali? A ako sa vy pozeráte na e, racionále, eh, o ktoré sa opieral tento teroristický útok. A okrem toho v Čiernej hore fungujú aj entity, ktoré nepatria k Európskej únie. A aké je vaše, aká je vaša rada v nadväznosti na Európsku úniu a na to, že by sme mali istým spôsobom uh, zmenšiť uh, to riziko. Takže veľmi pekne ďakujeme. Myslím, že sú to dosť ľahké otázky. A vážený pán podpredseda vlády, e, máte slovo. Veľmi pekne vám ďakujem. V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým váženým kolegom za to, že preukazujú záujem o to, aby Čierna hora e, naozaj robila patričné pokroky v nadväznosti na um, naše um, budúce členstvo v EÚ. Ja samozrejme teraz mám možnosť odpovedať na všetky tie otázky, ktoré tu odzneli v rámci otvoreného dialogu. Pán Tenok, je mi veľmi ľúto, že počujem, že toto je vaša posledná správa, pokiaľ ide o Čiernu horu, pretože vy ste skutočne uh, túto správu spracovávali s veľmi vysokým vysokou úrovňou profesionality a veľmi objektívnym spôsobom. A toto je samozrejme názor občanov e, Čiernej hory a ja by som sa vám za toto chcel naozaj veľmi úprimne poďakovať. Pokiaľ ide o mm. dlhodobo fungujúcich členov e- Európskeho parlamentu naozaj, tak ako ste povedali, existujú isté záväzky a samozrejme, že sú isté aspekty, ktoré sú kontroverzné. Každopádne nechceli by sme sa zaoberať týmito kontroverznými aspektami, pretože naša angažovanosť v nadväznosti na prístup, e, prístupenie k EÚ je naozaj stopercentná. A samozrejme, že tu závisí, a závisí to od o, e, zaangažovanosti všetkých európskych inštitúcií, pretože táto integrácia sa netýka iba štátneho aparátu, ale týka sa to spoločnosti cel, ako takej a celej. A my by sme práve preto chceli presadzovať kvality, kvalitu našich reforiem a chceme sa stať naozaj e, významným partnerom, pokiaľ ide o tú, tieto záležitosti. Toto je rok, ktorý, v ktorom pred nami stoja veľmi mnohé výzvy a my budeme reagovať na tieto výzvy eh, s demokratickou eh, zrelosťou, ktorú eh, si pra, hádam uvedomia naši partnery v EÚ. Samozrejme, ako ste povedali, v apríli budeme mať prezidentské voľby a potom neskôr parlamentné voľby v 12 okresoch. Demokracia bude, dúfam, týmto posilnená a tieto voľby prinesú odpovede na mnohé otázky, ktoré sú v súčasnosti vlastne otvorené, pokiaľ ide o politickú scénu Čiernej hory. Prirodzene, že Čierna hora zostáva ohniskom pozornosti záujmu istej eh, veľmoci, ktorá nie je veľmi šťastná v nadväznosti na integráciu Čiernej hory do NATO a EÚ. Každopádne táto cesta Čiernej hory do euroatlantických integrácií nie je niečo, čo by malo niekomu ublížiť. To predsa nerobíme e, proti niekomu, ale robíme to preto, aby sme vlastne posilnili našu spoločnosť ako takú. A pokiaľ ide o všetky tie výzvy, ktoré musíme vyriešiť, a riešiť v súčasnosti. Budeme samozrejme schopní reagovať e, na tieto výzvy demokratickou zrelosťou našich inštitúcií. Hadam sa nám podarí nájsť odpovede a pokiaľ ide o súdne inštitúcie, tie tiež nájdú isté odpovede v nadväznosti na to, že isté súdne um, procesy v súčasnosti prebiehajú, pokiaľ ide o teroristické akty a um, kriminálne uh, akty, ktoré uh, sa udiali. Pán Peter, my sme naozaj veľmi radi, že nás uh, pozbudzujete, že toto pozbudenie prichádza z krajiny, ktorá je nám veľmi blízka, zo Slovenska. Ako ste počuli, tento rok plánujeme otvoriť zostávajúce kapitoly v rámci e, rokovaní z EÚ a chceli by sme uzavrieť tie kapitoly, ktoré už boli otvorené. Samozrejme, že nemáme nejakú dilemu, pretože pokiaľ ide o rokovania v nadväznosti na kapitolu 23 a kapitolu 24, to sú hlavné otázky, hlavne pokiaľ ide o korupciu, pretože toto vlastne, dá sa povedať, že je e, vlastne jedným z pilierov v nadväznosti na boj proti korupcii a náš prístup do EÚ. Náš boj proti korupcii vykonávame e, naozaj e, zrelým a dobrým spôsobom, ale každopádne samozrejme môžete so mnou sú, súhlasiť v tom, že keď založíte isté inštitúcie, musíte týmto inštitúciám dať istý čas na to, aby sa preukázali isté výsledky. A ja som presvedčený, že tieto výsledky v nadchádzajúcom období budú. Takisto vám veľmi pekne ďakujem za to, že uznávate naše úsilie, pokiaľ ide o regionálny prístup k udržateľným technológiám. A tak, ako ste spomínali, bude sa ďalej hovoriť o tejto otázke na samite, ktoré, e, ktorý e, sa bude konať v Sofii. Ďakujeme veľmi pekne, pán Peterle, za to, že ste veľmi jasne konštatovali e, samotný základ, kvintesenciu v nadväznosti na vzťahy Čiernej hory a EÚ. My sa snažíme prispievať k stabilite EÚ. Inými slovami, členstvo Čiernej hory prispieva k stabilite EÚ. A naozaj si myslím, že sa nebudeme nachádzať v takej situácii, že keby sme v podstate eh, udelili takéto miesto Čiernej hore, že by to prispievalo nejako k nestabilite. Takže vám veľmi pekne ďakujeme za to, že uznávate e, to všetko úsilie, ktoré sme vynaložili a sme veľmi hrdí. Toto je naozaj veľmi dôležitá politická kapitola, a pretože keď berieme do úvahy to, že v tých tmavých 90. rokov pok- počas vojen na Balkáne neboli nejaké interetnické konflikty na Čiernej hory a nám sa v tom čase podarilo udržať mier a práve z toho dôvodu Čierna hora má dnes naozaj veľmi dobré susedské vzťahy so všetkými susedmi a môže prispievať e, vlastne k tomu riešeniu všetkých existujúcich problémov. A prirodzene, že je to aj ambícia E, zo strany mnohých e, členských štátov, e, mnohých štátov na Západnom Balkáne, že by sa chceli stať členskými štátmi EÚ. A tak, ako sme počuli, sú ešte otvorené otázky v nadväznosti na tie krajiny, ktoré ašpirujú na toto členstvo a toto je potrebné ešte doriešiť. Takisto ste hovorili o vysoko polarizovaných vzťahoch medzi rôznymi politickými stranami v Čiernej hore. A toto je v prvom rade limitácia v nadväznosti na istú kultúru dialógu, ktorá bola podkopaná minulý rok medzi inými vecami aj v dôsledku bojkotu opozičných strán parlamentu a aj kvôli istej retorike, ktorú v dnešných dňoch e, počúvame, hlavne pokiaľ ide o jednu politickú stranu, ktorá je otvorene proti euroatlantickej integrácii Čiernej, hore, Čiernej hory. Ale každopádne by som chcel veľmi jasne e, konštatovať, že my dáme odpoveď, respektíve občania dajú odpoveď na všetky tieto dilemy v priebehu veľmi krátkeho času, pretože budeme mať onedlho prezidentské voľby a potom voľby v 12 miestných e, okresoch alebo krajoch. A tak by naozaj malo byť jasné, aké sú túžby obyvateľstva Vox Populi, Vox Dei. Takže malo by byť skutočne jasné, že aká bude naša angažovanosť a v ktorých e, oblastiach sa budeme musieť angažovať. Preto som presvedčený, že všetci aktéry na politickej scéne a všetky politické strany sadnú za spoločný stôl a budú presadzovať spoločné názory a ciele a hospodársky pokrok Mon- Čiernej hore, hory. Pán Mezerič spomínal veľmi dôležitý aspekt a síce si myslím, že je to jedna z hlavných charakteristík demokracie a to je slobodný prístup k informáciám. Je veľmi zaujímavé vidieť, akým spôsobom sa e, začalo toto právo narastať v samotnej EÚ. E, a ja som presvedčený, že je to súčasť slobody médií a slobody vyjadrovania, pretože len občania, ktorí majú prístup k informáciám, môžu ich slobodne vyjadrovať a môžu slobodne vyjadrovať svoj názor. A Európsky súd ľudských práv v Štrasburgu dlho váhal, či príjme takýto prístup k slobodnému prístupu k informáciám a len pred niekoľkými rokmi, a musím povedať, bolo to správne, Európsky súd ľudských práv uznal toto právo ako e, jedno zo základných ľudských práv. Takže je dôležité, aby občania mali prístup k informáciám ktoré sa týkajú veľkých stavebných prác, infraštruktúrnych projektov, ako aj ekologických otázok. A samozrejme, Čierna hora si to uvedomuje a trváme na slobode prejavu v súlade s tým, ako ste to sám vyjadrili. Je jasné, že hlavný aspekt, hlavný aspekt slobody prejavu v demokratickej spoločnosti súvisí s slobodou médií. A ako som povedal, každý útok voči médiám, zastrašovanie alebo útoky na novinárov alebo ekonomickú podstatu novín je súčasne útokom na demokraciu. A chcem vás informovať o tom, že černorská vláda vytvorila komisiu zloženú zo zástupcov médií, novinárov a cieľom komisie je vyšetrovať správanie štátnych inštitúcií. Chceme tu dosiahnuť pokrok, pretože sme akceptovali všetky odporúčania, ktoré sme dostali od tejto komisie. Vláda zapracovala, akceptovala všetky odporúčania a verejne podporila z tejto komisie a chce, aby pokračovala v svojej práci a pridelila im na to potrebné prostriedky, aby mohli pokračovať svoje činnosti. Očakávame, že policia, prokuratúra a ďalšie štátne inštitúcie, ktoré sú relevantné, v tomto zmysle nás budú informovať o tej spätnej väzbe na E, konanie vlády v tomto smere. Hovorili ste o vyšetrovaní a to sa tiež týka veľmi ťažkého prípadu zavraždenia Duška Jovanoviča a, a časť činnosti komisie je vyšetriť ten spôsob, a, ako sa pracovalo s týmto prípadom po vražde, po tejto surovej vražde. Samozrejme, aj to, čo tu zaznelo o orientácii bulharského predsedníctva v súvislosti s rozšírením EÚ o západný Balkán, alebo ako zvykneme hovoriť, E, juhovýchodná Európa, tak tu by sme chceli poďakovať bulharskému predsedníctvu za to, že prijalo takéto stanovisko. Rovnako ste hovorili o zahraničných bojovníkoch, ktorí sa vracajú z Blízkeho východu a pýtali ste sa nás, ako riešime tento problém. Uh, my sme presvedčení, že tento problém sa musí vyriešiť e, multidisciplinárnym spôsobom, pretože nestačí ho riešiť len z pohľadu trestného práva a práva vôbec, zákonov pro, vôbec. Musíme zmeniť náš trestný zákon. Uvedomujeme si účasť a zistuje a chápeme ju účasť zahraničných bojových útvarov a chápeme ju ako trestný čin, ale musíme pracovať aj v oblasti prevencie, spolupracovať so štátom a náboženskými komunitami, aby sme zabranili potenciálnej radikalizácii budúc, budúcich zahraničných bojovníkov. A na to potrebujeme dobrú spoluprácu so zahraničím, pretože toto nie je len interný problém, je to problém, ktorý má dopad na nás všetkých a preto tu potrebujeme interaktívny prístup, aby sme dosiahli dobré výsledky. Našťastie doteraz Čierna hora sa ne, e, nejaví ako problém, alebo ako problém, ktorý by eskaloval do veľkej miery. Mali sme dva prípady, ktoré sa týkali zahraničných bojovníkov. Ale to znamená samozrejme, že musíme pokračovať s preventívnymi opatreniami a vieme, že represia je vždy len tou reakciou. Niekedy môže aj represia mať preventívny charakter. Pani Betír, vy ste hovorili o o chorvátskej menšine a porušení ich práv v Boke. A ja nesúhlasím s tým, čo ste povedali, pretože príslušníci chorvátskej komunity sú veľmi vážení, uznávaní a skupina tejto chorvátskej menšiny je zastúpená aj v parlamente a určite by tomu tak nebolo, ak by mali príslušníci tohto spoločenstva pocit ohrozenia, v Čiernej hore. Pre nás je dôležité, aby všetky menšiny a ich príslušníci sa cítili dobre v Čiernej hore. Čierna hora nie je národný štát, je to štát občanov a keď ide o otázky, ktoré súvisia s kandidatúrou bokskej flotily, ktorá by sa, ktorú by mal uznať aj UNESCO, tak si myslím, že to je iniciatíva, ktorá má spájať všetkých občanov Čiernej hory, najmä tých, ktorí majú osobitné miesto v Boke, ako napríklad chorvátska menšina, ale chcem povedať, že každý, da, každý kultúrny majetok Čiernej hory je podľa ústavy je majetkom, ktorý patrí všetkým, e, obča- e, všetkým spoločenstvám a nielen jednému. Takže chcem zopakovať, že Čierna hora je štát občanov a keď sa pozriete na ústavu, medzi krajinami tohto regiónu, tak uvidíte, zistíte, že ústavy väčšinou hovoria o národoch týchto štátov, ale ústava Čiernej hory hovorí o občanoch. Súhlasím s vami v tom, že táto iniciatíva by mala byť spustená samotnou Čiernou horou a budeme o tejto iniciatíve hovoriť so zástupcami chorvátskej menšiny v Čiernej hore. Budeme viesť rokovania, diskusie, tie už prebiehajú s Ministerstvom kultúry Chorvátska a našim Ministerstvom zahraničných vecí. Pán Bočina sa pýtal na tú otázku ktorá súvisí s tým kontextom alebo s odôvodnením prípadu, ktorý sa charakterizoval ako pokus o teroristický čin a vytvorenie zločineckej organizácie. Ja som opatrný pri komentovaní prebiehajúcich súdnych procesov. Súdy majú dať odpoveď ale my vo vláde nepochybujeme o tom, že to bolo nevhodné zasahovanie cudzej moci. A odôvodnenie bolo v prvom rade zabrániť vstupu Čiernej hory do NATO, pretože táto veľmoc si myslela, že ide o poškodenie ich národných záujmov, čo nie je pravda. My chceme mať dobré vzťahy s každým vrátane tohto konkrétneho štátu. Nikto okrem občanov Čiernej hory nemôže rozhodovať o budúcnosti Čiernej hory. Ďakujem pán námestník ministra za túto otvorenú diskusiu, pán podpredseda vlády a pán minister spravodlivosti. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s vami. Budeme mať teraz dvojminútovú prestávku. Pán komisár Hán je už tu. A ďalší bod programu, dialog s, pro, e, s komisárom Hanom, je za zavretými dverami. Ďakujem.